A teraz pracovný plán. 19. januára schválila konferencia predsedov agendu, program rokovania. Má niekto niečo k programu rokovania? Takže teraz navrhujem, aby rozpráva o neformálnom samite z 30. januára sa konala od 15.00 do 16.30, potom hodina otázok s pani Eštonovou sa bude konať od 16.40 do 17.40. Ostatné rozpravy potom budú pokračovať od 17.40. Potom tu máme správu Itu Gais Angulo, dúfam, že som to správne vyslovil, o odpadoch. To sa e, odkladá odklada na štvrtok. Pokiaľ ide o štvrtok, otázka na ústne zodpovedanie o dlhopisoch stability sa odkladá a bude namiesto toho správa Itogais Angulo. Po predstavení správy Nikolaj ženy vo vojne bude nasledovať správa Regner o sídlach podnikov a potom e, návrh správy podľa článku 8.8 výboru NV. To sa presúva priamo do hlasovacej hodiny. Je niekto proti? Vidím, že všetci entuziasticky súhlasia, takže je to v poriadku a máme schválený pracovný plán. A teraz vyhlásenia Európskej rady a komisie o záveroch